Pan Przewodniczący! Koleżanki i koledzy. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia. Vítam vás všetkých po letnej prestávke. No a dúfam, že sme sa všetci zotavili Avšak toto leto bolo trochu iné ako tie predchádzajúce. Počas letných mesiacov sme pozne sledovali medzinárodné dianie tak v Európe, ako na celom svete. Bolo to pre nás všetky veľmi dôležité. Čo sa týka hospodárskej krízy,